Prvou témou je správa pána Louis de Grande Pasquala k znečisťovaniu z lodí a sankcií za porušenia. A prvým rečníkom je pán de Grande Pasqual na 4 minúty. Nech sa páči. Señor presidente. Vážený pán predseda, pán podpredseda komisie, pán komisár pre dopravu, pán Tajany, Pán eh, predseda rady, dámy a páni, viem si pre... Neviem si predstaviť lepšie ocenenie pre ukončenie tohto volebného obdobia, než by bolo prijatie tejto smernice, eh, ktorá sa týka znečisťovania z lodí a zavedenia sankcií za porušovanie povinností. Dúfam, že môžem počítať s vašou podporou. Koncenzus, ktorý sme dosiahli, eh, môže umožniť eh, prijatie v prvom čítaní. Musím sa poďakovať za naozaj veľkú snahu všetkých troch inštitúcií. Eh, to je predovšetkým kvôli tomu, že je tu koncenzus o tom, že treba konať, aby sme bojovali proti znečisťovaniu životného prostredia. Opatrenie, ktoré chceme prijať, eh, E, čo sa týka občanskoprávnej zodpovednosti a trestoprávneho poriadku, naozaj e, bude na základe e, jurisprudencie Ide tu o veľmi závažnú problematiku v námornej doprave, ako je e, čoraz väčšie nezákonné vypúšťanie škodlivých látok z lodí do mora. Aj keď už momentálne existuje e, platná normatíva na zľahčenie e, situácie, dohovor MARPOL 77 lomené 73-78 eh, nie je to účinné. A okrem toho občianskoprávna zodpovednosť pri vypúšťaní týchto nezákonných eh, látok eh, nie je dostatočné. Tiež musíme chrániť naše európske pobrežia a mnohí e, ľudia preferujú vypúšťať e, tieto e, látky nezákonne, pretože je pre nich lacnejšie zaplatiť poplatok, než plniť legislatívu. Takže tento princíp znečisťovateľ platí sa zmenil na platca znečisťuje. Zavedením trestoprávnych sankcií a e, sociálne schválenie zavedenia takýchto sankcií. E, týmto Európska únia chce predovšetkým odradzovať potenciálnych znečisťovateľov. E, české predsedníctvo si zaslúži moju chválu, pretože naozaj sa popasovali dobre so svojim, s problémami. Musíme rešpektovať princíp subsidiarity, čo sa týka konania na základe verdiktov Európskeho súdneho dvora. Na druhej strane posiln, e, definuje sa e, nezákonné vypuštenie škodlivých látok v menšom rozsahu, administratívne poplatky. E, je to tiež reprodukovanie vlastne konsenzu, ktorý sme dosiahli a doplňa sa tu to zrušené rámcové rozhodnutie tieto rozsudky otvárajú možnosť, že zákonodarca príjme e, nové rozhodnutia. Táto smernica nám umožní e, lepšie fungovanie e, ochrany životného prostredia v námornej doprave nezákonné vypuštenie škodlivých látok v menšom rozsahu tiež môže byť e, trestným činom. Ale môžem povedať, že v tomto boji som nebol sám, pretože som mal podporu výboru pre e, dopravu a tiež e, podporu rady, ktorá nakoniec pochopila závaznosť tej, tejto témy. E, veľmi úprimne ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí mi pomohli a ktorí ma podporovali pri rokovaniach s radou a komisiou. Musím uznať e, prácu e, spravodajcov výborov autorov požiadaných o stanovisko. E, tiež sme sa zhodli na tom, kedy vstúpi smernica do platnosti a to je obdobie 12 mesiacov. E, prijatie balíka o námornej doprave na začiatku mája sme upevnili svoju pozíciu e, v boji proti znečisťovaniu námorného životného prostredia. Dúfam, že tak bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz, pán komisár, odovzdávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, stení poslanci. Komisia je vždy rada, keď e, vidí výsledky, ktoré sme dosiahli a keď nás tieto výsledky povedú k prijatiu novej smernice, ktorá e, potom bude meniť starú smernicu. A a v podstate aj tu po vynesenom e, rozhodnutí, rozhodnutí, ktorým sa rušilo už rámcové rozhodnutie 667 roku 2005. Tým sa vlastne e, zlikvidovalo právne vákuum, pretože na báze tohto, e, tejto smernice bolo možné, nebolo možné trestať za znečistovanie mori. A táto smernica už bude v tomto smere efektívna. Čiže E, my vlastne dovršíme alebo do, dokončíme balíček námornej bezpečnosti, ktorý bol e, podpísaný ešte na, na poslednej plenár, plenárke. Je to teda kompromis, o ktorom dnes diskutujeme, aj keď je trochu odlišný od pôvodného návrhu komisie. Zároveň ale podstatné je, že základné veci sú tam zachované a to trestnoprávny charakter sankcií, ktoré je možné ukladať za znečisťovanie lodí, to je podstatné a tiež sa tam uvádza to, že je, podstat, je potrebné stíhať všetkých páchateľov, vrátanie právnických osôb a preto komisia podporuje tento text, aj keď ide o trochu odlišný prístup k niektorým typom procesov. Avšak eh, je to v prípade znečistenia, kde, ktoré sú menšieho rozsahu, e, tak tieto by nemali spadať pod trestné právo, ale samozrejme, tak ako aj hovorí parlament, ak sa takéto malé znečistenia opakujú často, potom to napokon povedie k veľkému znečisteniu a potom to je potrebné e, potrestať. Preto je tu zavedený inštitút opakovaného konania a komisia takisto takéto konanie môže akceptovať, pretože to prispieva k nášmu cieľu. Preto by som chcel všetkým poďakovať za prácu aj tu v Európskom parlamente a e, opakujem ešte raz, že sme dnes spokojní, pretože vysielame signál správnym smerom, že budeme bojovať proti znečisťovaní našich morí. Teda by som na slovo doktorovi Macakisovi na jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, právne vákuum, ktoré bolo vytvorené e, rozhodnutím Európskeho súdneho dvara, vlastne vyústilo k obnove smerní smernice, o ktorej sú, sa tu diskutuje, avšak došlo k neskoreniu takéto dôležitej smernice a bolo to všetko na škodu e, eh, národnom prostrediu. Možno sme sa mohli poučiť z toho, tak, aby sme zabránili takýmto prípadom budúcnosti. Hlavnou e, témou v tejto súčasnosti je e, urýchliť e, prijatie tejto navrhovanej smernice, aby sa dostala čo najskôr do praxe. Pretože len potom bude možné, že tento rozšírený problém zvýšeného výskytu znečisťovania loďami, že sa dostane toto všetko pod kontrolu len potom vlastne naša úloha e, zabezpečiť čistotu našich morí dostane určitú nádej, že to bude úspešné. sa, že by som chcel poďakovať aj spravodajcovi za nekajúcu prácu na tejto správe. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Pani Lichtenberger na jednu minútu. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Znečisťovanie morí sa dostáva e, do e, centra záujmu, ak je to sprevádzané nejakou mimoriadnou udalosťou alebo aférou. Len vtedy sa hovorí o vážnej otázke znečisťovania morí ehm, skutočne e, okrem týchto mimoriadných udalostí vlastne sa táto otázka dostáva na okraj nášho záujmu ale toto znečisťovanie spôsobuje nielen to, že moria, ale aj naše pobrežia sú čoraz viac znečisťované a to si žiada našu pozornosť. Chcem sa poďakovať našim kolegom, že sa nám podarilo dôsledne ťažiť e, e, tvrdej línii ochrany mora. Ja síce hovorím za e, vnútrozemský štát, ale myslím si, že Európska únia má povinnosť chrániť pred znečisťovaním, znečisťovaním z komerčných dôvodov. A myslím si aj druhý námorný balík e, bude obsahovať ako súčasť túto smernicu, tak ako to bolo navrhnuté právnym výborom. Ďakujem, pán Jaržembovský. Vážený predsedajúci, e, podpredseda komisie EPP e, podporuje návrh smernice týkajúce sa e, e, znečisťovania morí z lodí a zavedenia sankcií. Blahoželáme k tomu e, aj podpredsedovi komisie. Skutočne bez angažovanosti komisie by nebolo možné dosiahnuť dohodu s radou. A je to pre nás veľký deň, že sa nám skutočne darí uzavrieť tento náročný balík. Tieto nové predpisy sú nevyhnutné vzhľadom na určitú právnu medzeru, ktorá vznikla rozsudkom rozsudkom Európskeho súdneho dvora, rozsudkom 667 z roku 2005. A skutočne toto spôsobilo e, mm, mm, určité právne vakuum a museli sme zalatať túto dieru a chceme skutočne chrániť more pred znečisťovaním e, zodia, nezákonným konaním e, kapitánov. Musíme si uvedomiť, že občianskoprávne sankcie nie sú dostatočne odstrašujúce. Je to, je, predstavuje to veľmi lacné riešenie, zaplatí sa sankcia a môže sa porušovať. A chcem sa skutočne po poďakovať za ten kompromis, ktorý bol dosiahnutý, za tú dohodu, ktorá e, bola e, dosiahnutá, aby skutočne znečisťovanie morí bolo trestnoprávnym prečinom a takto, aby to bolo sankcionované a e, treba skutočne ale zároveň sankcie diferencovane ukladať podľa stupňa znečistenia. A skutočne znečisťovanie morí je trestným činom a skutočne e, e, musíme týmto vydať veľmi jasný signál a apelujem na členské štáty a verím, že rada si to zapíše, a, a, a, že apelujeme na členské štáty, aby tieto smernice aj realizovali dôsledne v praxi, lebo skutočne len tedy, ak budú dôsledne ukladané sankcie, ochránime naše moria. Pani Čitao, dve minúty doresc eu să l felicit pe colegul de grandes uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať nášmu kolegovi de Grandes Pascualovi a chcela by som uviesť, že naozaj znečisťovanie morí by malo byť otázkou, o ktorej by sme mali diskutovať všetci a oveľa častejšie. Žiaľ, môžem vám uvieť aj príklad Čierneho mora, ktoré za posledné dva roky sa výrazne znečistilo a to poviedlo k štvornásobnému zvýšeniu obsahu e, algidov kvôli vysokej koncentrácii dusičnanov. Eh, predovšetkým je to námorná doprava, ktorá je zodpovedná za väčšinu týchto znečistení a táto smernica sa práve venuje nelegálnemu znečisťovaniu z pôvodu z lodí, ktoré sú produktom alebo výsledkom za nedbalosti. Takisto je tu aj zadefinované znečistenie, ktoré spôsobujú lode, buď už, či už, e, ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám a takisto sú tu aj zavedené trestnoprávne sádzby. Ehm, chcela by som ešte uviesť, e, že s cieľom posilnenia Eh, námornej bezpečnosti na európskej úrovni boli prijaté opatrenia a celý tento mm, námorný balíček morský balíček sa týka majiteľov lodí jednotlivých krajín a mm, rôznych spoločností, ktoré pracujú v pobrež, poblast, pobrežných vodách a v moriach, ale je potrebné e, zlepšiť súčasný systém, systém ktorý doplní existujúcu legislatívu a chcela by som zdôrazniť, že táto legislatíva bola nevyhnutná, pretože v preventívnych opatrení, preventívne opatrenia neboli dostatočne implementované a žiaľ e, dohoda v Marpolu 73 78 ten nebol dostatočne implementovaný a preto je veľmi dôležité mať tento e, námorný balíček a tá skutočnosť, že existujú rôzne stanoviska z, z rôznych výborov počerkuje dôležitosť tohto balíčka. Predseda, ďakujem pekne pani Ľubčeva na jednu minútu. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги, очевидно е, че в законодателен изпълнител... Pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia, je zrejme, že komisia aj parlament musia uskutočniť Um, niečo pre našich občanov, pretože v podstate potom oni platia cenu za znečisťovanie morí a pobreží. A je dôležité prijímať pravidlá, ale zo skúsenosti vieme, že nestačí či mať pravidlá a zákony, je potrebné zabezpečiť ich dodržiavanie keďže sankcie pokuty sú príliš nízke, tak nikoho nevedú k tomu, aby e, tieto zákony a pravidlá rešpektoval. Preto je potrebné posilňovať e, možnosti alebo posilňovať kontrolu a už existujú k tomu rôzne moderné technológie a, a cieľom tohto by mala byť ochrana fauny a flóry v morských vodách. Preto podporujem aj návrh novelizácie smernice a prikladám veľký význam k vytvoreniu observatória v agentúre pre bezpečnosť. Ďakujem pekne, hovorí predseda, teraz pán Tajani má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A Myslím si, že v závere tejto rozpravy mm, jediné, čo môžeme urobiť, je vlastne byť spokojný s medziinstitucionálnou spoluprácou medzi parlamentom, radou a komisiou, tak ako aj povedal pán Jažembovský. Chcel by som takisto poďakovať aj správodajcovi za prácu. Myslím si, že inštitúcie už ešte raz preukázali práve v závere legislatívneho obdobia tohto parlamentu, že sú schopné pracovať aj na báze spolupráce a že sa podarí im dosiahnuť aj dohodu v prvom čítaní. To je určite veľmi dôležité pre občanov pred večer európskych volieb. A čo sa týka toho citlivého sektoru dopravy, E, často chodím do výboru pre dopravu v Európskom parlamente, tak chcel by som poďakovať všetkým členom tohto výboru, ktorí veľmi tu spolupracovali s Európskou komisiou pri hľadaní riešení e, pretože niektoré z týchto riešení sa vyvíjali celé mesiace a vďaka práce europoslancom aj nám sa nám podarilo dosiahnuť dobrý výsledok ak sme, keď vieme, aký cieľ chceme dosiahnuť, tak e, je, je, je našou úlohou potom um, zohľadniť obavy občanov. Verím, že zajtra, keď parlament bude hlasovať, bude mať opätovne možnosť preukázať občanov, aký efektívny dokážeme byť a akým okamžite môžeme pracovať alebo stáť na strane občana. A práve aj táto záležitosť e, odstraní právny, právne vákuum a zabezpečí, aj odzaj, zabezpečí, aby členské štáty, ktoré nemajú možnosť, mohli trestať e, tých lode, ktoré, ktoré znečistujú moria. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Grandes de Pascual má slovo. Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne. E, určite mi sa za to poďakujete v tejto nočnej hodine. Takže ešte raz e, ďakujem veľmi pekne e, mojim spolupracovníkom, pretože sa dokázalo aj pri prijatí balíka o námornej e, bezpečnosti, že dokážeme dosiahnuť konsenzus a že všetky tri inštitúcie sa dohodli eh, na koncenzer v takejto dôležitej téme, musíme byť naozaj spokojní a ja som aj vďačný za úzkú spoluprácu eh, s komisiou a so, so spravodajcami výborov eh, požiadaných o stanovisko, s tieňovými spravodajcami a dúfam, že zajtra príjmeme tú schválime to v prvom hlasovaní, v prvom čítaní. E, bude to naozaj úspech pre tento parlament, ako aj pre Európsku úniu a e, bude odôvodňovať postup spolurozhodovania, ktorý je naozaj užitočný a umožňuje konštruktívny dialog v záujme a prospech všetkých občanov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem, pán komisár. Ďakujem vám aj ako člen parlamentu. Uzatváram týmto rozpravu. Hlasovať budeme zajtra. Ďalší bod na programe je ústna otázka týkajúce sa smernice o ochrane spotrebiteľa, o právach spotrebiteľov a prvým rečníkom je pani McCarthy 5 minút. Oh